otázka je veľmi podstatná pre naše hospodárstvo, takže som sa si považoval za potrebné, aby som poskytol čo najkomplexnejšiu odpoveď na tieto otázky. Predsedajúca, ďakujem pekne, pán komisár. Týmto sme zodpovedali alebo ukončili rozpravu. Ďakujem vám teraz všetkým. Prejdeme k ďalšej rozprave, ktorá sa týka otázky na ústne zodpovedanie komisii, ktorá sa týka európskej stratégie v oblasti bezdomovstva. A dala by som hneď teraz slovo pani Deli, ktorá navrhuje túto otázku. Ďakujem pekne, pán pred, pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni. Konečne, konečne máme v parlamente aj diskusiu na túto tému, na tému bezdomovcov. Chcela by som e, poďakovať všetkým asociáciám a združeniam, ktoré pracujú v Európskej únii v oblasti e, pomoci bezdomovcom. Myslím si, že bezdomovco ako, bezdomovstvo ako také prakticky je, je príkladom porušovania ľudskej dôstojnosti, ľudských práv. Je to jedna z najsmutnejších tvári e, civilizácie alebo nespravodlivosti musíme jednoducho pochopiť, prečo sa ľudia dostali do takejto situácie, prečo sú na ulici. Keď chceme pripraviť nejakú preventívnu politiku, to znamená, že musíme e, zabezpečiť, namiesto toho, aby sme riešili, čo s ľuďmi, ktorí sa dostali na ulicu, musíme riešiť, alebo musíme sa snažiť zabrániť vôbec tomu, aby sa dostali na ulicu. Takisto musíme ukončiť už rôzne špekulácie s nehnuteľnosťami a s bývaním. Jednoducho všetci musíme uznať, že sociálna exkluzia vedie, respektíve e, bezdomovstvo vedie potom k sociálnej exkluzii a podobne. Takisto máme stále väčší počet mladých ľudí, ženy, rodiny, migrujúce rodiny a podobne, ktoré jednoducho nemajú žiaden zdroj obživy. E, je tu množstvo bezdomovcov, ktorí žijú aj v zime, kde si pod kartónmi, ale to je len vlastne ten, tá špička adovca, ktorú vidíme. Je ešte množstvo ľudí, ktorých nevidíme, ktorí žijú v rôznych vzdialených miestach alebo niekde v opustených autách a podobne. My sme sa snažili mm, byť na poplach, avšak situácia sa stále zhoršuje. Nastal už teraz čas, aby jednotlivé štáty jednoducho vzali svoju zodpovednosť do rúk a jednoducho musíme túto situáciu ukončiť a jednoducho musia byť dispozícii riešenia u členských štátov, pretože našou povinnosťou je chrániť tých najzraniteľnejších. Nemusíme prestať e, zatvárať oči pred e, tým, keď ideme po ulici a vidíme e, bezdomovcov, ktorí tam ležia na chodníku vedľa nás. A to, že my zavrieme oči, aby, akože ich nevidíme, to ešte neznamená, že tam nie sú. Ehm, v krajine ktorú poznáte, pán komisár, veľmi dobre, sú bezdomovci považovaní za zločincov. Nesmú zostať na ulici, pretože potom polícia ich jednoducho zatkne. Um, ich takisto nesmú byť ani na staniciach a podobne, pričom je tu množstvo rôznych prázdnych slov, že sa niečo udeje a nič sa neudeje. Um, potom Európsky parlament volal potom, aby tu bola spoločná integrovaná politika, ktorá má riešiť otázku bezdomovstva a táto stratégia mala byť postavená na e, piatich cieľoch, ktoré mali chrániť e, bezdomovcov, tak aby ich e, aby sa ich počet znižil alebo aby sa vôbec ten, tento jav zeliminoval. Takisto je potrebné zabezpečiť služby, ktoré budú bezdomovcom ponúkané a takisto je potrebné zabezpečiť im dostupné bývanie. Takisto musíme pripraviť aj také politiky, ktoré budú e, vlastne so sebou niesť určité európske indikátory na európskej úrovni a jednoducho e, bývanie je prakticky prvou vecou, keď chcete rehabilitovať tieto osoby. Takže musíme zabezpečiť týmto osobám e, vhodné bývanie alebo dostupné bývanie. E, takže toto sú najdôležitejšie slova. Naliehavosť, akčnosť, e, politická vôľa. Bezdomovstvo jednoducho nie je niečo, čo sa musí byť e, alebo ten počet ľudí, ktorí každú zimu na ulici zomrie. Myslím si, že Európsky parlament by mal ísť príkladom. Ďakujem teraz, pán komisár. honorable members, Vážená pani predsednička, vzhľadom na podmienky, zlé podmienky, v ktorých musia niektorí ľudia bývať, nie je prekvapujúce, že bezdomovectvo sa dostáva do pozornosti verejnosti, ako aj do pozornosti Európskej únie. Musíme brať do úvahy aj dopady európskej, svetovej krízy, avšak musíme si uvedomiť, že bezdomovectvo existovalo už aj predtým a kríza situáciu iba zhoršila vo veľkom množstve aj členských štátov. Avšak vieme, čo musíme urobiť. Členské štáty musia rozvíjať regionálne akčné plány, ktoré sú zamerané na bezdomovectvo a musí v súľade toho, čo bolo identifikované v správe o sociálnej inklúzii z roku 2010. Členské štáty sú zodpovedné za to, čo sa musí spraviť. Európska únia môže podporovať členské štáty v ich úsilí, napríklad môže im pomáhať, pokiaľ ide o pochopenie týchto problémov a možných riešení, nachádzanie lepších riešení a sprostredkovanie informácií. Financie z Európskej únie takisto môže pomôcť. Štrukturálne fondy by mali byť mobilizované na to, aby sme bojovali proti bezdomovectvu. Európsky regionálny fond podporuje sociálne byty marginalizo- pre marginalizované spoločnosti a bude to tak aj v budúcnosti. Európsky sociálny fond zase podporuje reintegráciu na sociálny a pracovný trh pre bezdomovcov. Momentálne pripravujeme rámec na rok 2013 a v tomto kontexte pokiaľ ide o riadenie financovania koheznej politiky, na to, aby sme dosiahli ciele 2020, a pokiaľ ide o zníženie chudoby, e, sú tie elementy týchto programov kľúčové. Pokiaľ ide o konferenciu, e, kde sme hovorili o určitých možnostiach, tie sa snažíme dodržiavať, snažíme sa robiť osvetu, e, sústrediť sa na konkrétne príklady a takisto potvorujeme v tejto oblasti inováciu vyhlásenie parlamentu zo 16. decembra roku 2010, pokiaľ ide o stratégiu o bez, pre bezdomovectvo, tam sa zvýznamnili viaceré priority, ako napríklad lepší štát, potreba lepších štatistík. Komisia e, na úrovni Európskej únie pracuje a snaží sa dosiahnuť prevenciu bezdomovectva. To je takisto dôležitý element, aby sme sa vysporiadali so sociálnou marginalizáciou. Je to kľúčový prvok v boji proti sociálnej exklúzii, kde sa sústredíme na všetky tie prvky, ktoré boli na konferencii spomenuté. Momentálne sme požiadali o novú štúdiu, aké sú tu prepojenia medzi migráciou a bezdomovectvom. Pokračujeme našej práci, pokiaľ ide indikátory bezdomovectva e, sú činnosťou s e, orgánmi a grémiami. Sústredíme sa na konkrétne prípady, na, v rámci ktorých sa chceme poučiť pokiaľ ide o to, čo musíme urobiť, musíme sústrediť všetky zdroje a našu energiu do toho, aby sme vykonali všetky tie mm, záležitosti, na ktorých sme sa dohodli, avšak musíme konať rýchlo, aby sme na úrovni e, najvyšších skupín mohli zaznamenať pokrok. Zaangažované, zaangažovaní partnery e, v spolupráci s komisiou sa snažia e, identifikovať presne tie kroky, ktoré sú dôležité. Tento dialog pokračuje a budeme v ňom aj ďalej pokračovať a podporujeme ho konkrétnymi krokmi. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz dostane slovo eh, pán Öri na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Naši socialistickí kolegovia sa rozhodli tak, že sa s touto otázkou obratia na komisiu a chceli by mať aj návrh uznesenia. Pokiaľ ide o EPP, tí sú toho názoru, že tento náš návrh je oprávnený a podporia ho, čiže v tom sme sa dohodli. Pokiaľ ide o bezdomovectvo, je to skutočne extrémna forma chudoby a zastávame názor, že to je v 21. storočí neakceptovateľné. A preto je toto naše úsilie primerané a je to formulované aj v otázke. Potrebujeme integrovaný prístup tak v jednotlivých členských štátoch, ako aj v jednotlivých formách spolupráce medzi jednotlivými členskými štátmi. Bezdomovectvo je v podstate tou finálnou E, finálnou stanicou vyčlenenia, marginalizácie. Tam začína už ten začarovaný kruh. Bezdomovec nedostane prácu. Ak nemá prácu, tak nemá žiadnu príležitosť zbaviť sa tohoto stavu, v ktorom sa nachádza. A k tomu ešte prichádzajú ďalšie choroby, e, ďalšie problémy, ako napríklad choroby, a tak ďalej. Vytvárajú sa zo skupenia bezdomovcov, ktoré mm, sú kriminálne a z týchto situácií sa bezdomovci ťažko dostávajú. Zohrávajú tu úlohy viaceré prvky. Musíme zaangažovať vytváranie pracovných miest pre ľudí a rôzne resocializačné programy. Máme už príklady aj z minulosti, ktoré poznáme. Momentálne je tu skutočne veľká snaha zosietiť tie overené postupy, ktoré, z ktorých sa dá poučiť a z toho by mohla vzniknúť aj európska stratégia. Z našej strany vítame otázku, vítame tento návrh a podporujeme ho. Ďakujeme pekne. Ďakujem. Teraz zostane slovo pani Beres na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán komisár už po druhý krát Európsky parlament v rámci krátkeho časového obdobia sa zmobilizoval, aby poukázal na problém bezdomovectva. Hovorili sme už o ňom v roku 2008, teraz sa nachádzame v roku 2011. Máme tu prehlásenie, ktoré pochádza z roku 2010 a už tam sa poukazuje na to, že tento škandál musí, mať už, musí byť už ukončený v Európe sa predsa nachádzame v priestore bohatstva a prepichu, pokiaľ ide o civilizáciu. A napriek tomu máme bezdomovcov vo všetkých mestách. To nám hovoria politici zo všetkých miest v Európskej únii. Mobilizujeme sa všetci, aby sme pomohli tejto marginalizovanej skupine našej spoločnosti. Týka sa to Aten, Berlín, Hels- Berlínu, Helsiniek a ostatných miest. Môžeme akceptovať, že by sme na základe solidarity vytvorenú úniu, našu Európsku úniu, že vôbec toleruje rozvoj bezdomovectva. Veď bezdomovectvo je najtypickejším príkladom sociálneho vyhrania, mar- sociálnej marginalizácie. Pamätám si, keď sme hovorili o tom, že sme chceli zapracovať do stratégie Európskej únie konkrétne cieľy boja proti bezdomovectvu. Ide tu vôbec o kompetencie Európskej únie? Nechcem teraz hovoriť o právnych detailoch tejto otázky. Táto diskusia je teraz úplne jasná. Máme tieto práva zakotvené v charte základných práv, to je úplne jasné, to je cieľ aj Európskej únie. Pán komisár, je to vaša zodpovednosť a zodpovednosť kolégia, tie nástroje, ktoré Európska únia má k dispozícii, aby sa tieto využívali na to, aby sme už zajtra nemali takú situáciu, že pakt stability by viedol k tomu, že by sa slepo robili škrty v tých oblastiach, ktoré môžu pomôcť vyriešiť situáciu aj tejto skupine našej spoločnosti. Máme ľudí v našej spoločnosti, ktorí pomáhajú bezdomovcom a takéto škrty jednoducho bránia v ich práci. Videli sme to konkrétne vo Francúzsku. Xavier Emanueli, ktorý je zakladateľom Salut Social, eh, odstúpil kvôli týmto škrtom. Malo to, veľk, malo to veľkú, veľký ohlas v spoločnosti. Musíme financovať sociálne ubytovanie, sociálne byty, aby sme jednoducho otázku, otázku bezdomovectva už nemali takouto naliehavú otázku o budúcnosti. Teraz zostane slovo pani Lin na 3 minúty, nech sa páči aj keď boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu je v právomoci národných vlád, Európska únia predsa môže zohrávať úlohu v oblasti koordinácie a myslím, že by mala, najmä čo sa týka bezdomovstva. Je to v súvislosti aj e, so stratégiou 2020. V mnohých prípadoch e, ani nemusíme vynaliezať to, čo už je k dispozícii. Už v Európskej únii je mnoho správnych postupov. E, tieto poznatky sa musia zhromažďovať a šíriť ďalej o mnoho viac ako doposiaľ. Mohol by pán komisár uviesť, eh, aké presne plány má eh, v talóne v oblasti stratégie boja proti bezdomovstvu a lepšie koordinácie. Taktiež nevieme, eh, koľko už je informácií k dispozícii, čo sa týka dôvodov bezdomovstva. Vieme, že mnoho ľudí v celej Európskej únii nemá stabilný domov. Prečo je tomu tak? do akej miery sa podpisujú drogy a alkohol pod tento problém. Napríklad jeden prieskum Veľkej Británie dokazuje, že 40 e, takýchto ľudí má problém s drogami, 49% má problém s alkoholom, 35% problém s duševným zdravím. To je e, o niečo viac ako 100%. E, je to preto, že často sa tieto fenomény prelínajú. Je to často kombinácia viacerých týchto problémov koľko údajov už máme k dispozícii vôbec z členských štátov v týchto oblastiach. Viem, že je mnoho projektov, ktoré sa zameriavajú na riešenie týchto problémov. Napríklad v mojom volebnom obvode je to program DAFNE, ktorý sa zameriava konkrétne na ženy. Taktiež je mnoho programov, ktoré sú zamerané na domáce násilie. Aj to sa totiž to často podpisuje pod bezdomovstvo. Myslím, že to, o čo nám tu všetkým ide, je koordinovaný prístup v celej Európskej únii. Najskôr musíme presne vedieť, čo sa už robí a ako môžeme byť nápomocní v podpore národných a regionálnych stratégií. Tým by sme podporili členské štáty, aby si stanovili konkrétny dátum ukončenia bezdomovstva na uliciach. E, e, žiadame to v písomnej deklarácii, ktorá bola schválená 16. decembra minulého roka a ktorá sa to už spomenula. Bezdomovstvo nikdy nebolo politickou prioritou, nikdy ne, to nebola nejaká populárna téma. Možno v tom nie je skrytých mnoho hlasov voličov, ale je to práve preto, že musíme hovoriť o týchto témach, musíme do toho zapojiť všetkých ľudí zo všetkých tried, aj na národných, aj regionálnych úrovniach, aj organizácie, ktoré pomáhajú bezdomovcom a najmä tých, eh, ktorí majú osobnú skúsenosť s bezdomovstvom. Musíme sa všetci snažiť vypracovať takú stratégiu, ktorá bude naozaj fungovať. Eh, musí to byť stratégia pre budúcnosť. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pani Lin, teraz dostáva slovo pán Čarnecký na dve minúty. Mám szczególny powód, aby zabrać głos. Mám všetky dôvody zúčastniť sa tejto diskusii. Pretože to je vec, ktorá sa týka aj mňa osobne. V 19. storočí v Krakove jedný z mojich predkov vytvoril útulok pre bezdomovcov. To znamená, že je to problém, ktorý je oveľa starší než existencia Európskej únie. A v tom čase E, štát často nevedel, čo má si počať. Samozrejme, že mohli by sme aj dnes opakovať, opakovať, že je to kompetencia členských štátov, ale myslím si, že z morálnych dôvodov Európsky parlament môže pripraviť cestu alebo jednoducho môže apelovať na členské štáty, môže na nich tlačiť, aby koordinovali postupy a opatrenia v tejto oblasti. Ja si myslím, že aj kríza vlastne poukázala na to, alebo viac ukázala to, čo sme sa snažili skryť. Pretože vlastne situácia po kríze je prakticky tak ako po nejakej záplave, ktorá vlastne odhalí rôzne skryté problémy. A tento problém vlastne rastie stále viac. Hovorili sme tu takisto o tých špekuláciách na trhu s nehnuteľnosťami alebo všeobecnosti, vo všeobecnosti napríklad v bankovom sektore ehm, pôžičky často sú také, že vedú k, práve k bezdomovstvu. A myslím si, že to je oveľa širší problém, problém našej modernej civilizácie, ktorá je postavená na mm, konzumnom spôsobe života, a vlastne potom vytvára takú obrovskú časť spoločnosti, ktorá si jednoducho nemôže dovoliť e, žiť takýmto spôsobom. A napokon je to vlastne úloha pre nás všetkých. Myslím si, že mohli by sme hovoriť jedným hlasom a zdôrazniť publikáciu, publikovanie, že musíme pomáhať e, tým, ktorí sú v núdzi a že musí byť solidarita medzi bohatými a chudobnými. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Figueredo. Ďakujem pani predsedajúca. Problém bezdomovstva bezdomovce je skutočne porušením základných ľudských práv a musíme prijať potrebné opatrenia bojovať s týmto javom aj v deklarácii Európskeho parlamentu zo 16. decembra spomína, že je potrebné zabezpečiť aktivity, ktorá bude podporovať sociálnu mobilitu, tak aby nikto nezostal na ulici. Čiže musíme zabezpečiť minimálne aspoň dočasné útulky, aspoň na dočasný čas, tak aby každý, každý mal nejakú možnosť na nejaké dôstojné eh, bývanie alebo prespatie Ehm, samozrejme, že to je ambiciozná stratégia, keď ehm, by mala byť na európskej úrovni. Potrebujeme aj na národnej úrovni stratégie, tie musia byť prepojené, musia mať eh, prostriedky z komunitárnej úrovni, ktoré budú na podporu bývania alebo dostupného bývania. Ale to nie je ešte všetko. V podstate problém bezdomovstva by mal byť súčasťou našich viacerých eh, rôznych politík konkrétne ekonomickej politiky, finančnej politiky aj sociálnej politiky tak aby sme mohli zaručiť kvalitné verejné služby a slušné dôchodky pre ľudí. Keď sa toto neudeje, tak e, všetky tie antisociálne politiky, ktoré tu teraz, e, ktorých sme teraz svedkami a všetky tieto politiky šetrenia, keď budú naďalej uplatňovať členské štáty, tak eh, prakticky stále viac a viac ľudí si nebude môcť dovoliť svoje, zaplatiť svoje bývanie a tým pádom bude stále viac ľudí, ktorí nebudú schopní zaplatiť eh, účty za elektrínu, vodu, nájomné a podobne

že môžem sa vyjadriť na tejto, v rámci tejto diskusie. Uznávam, že tu nejde iba o problematiku, ktorá sa týka konkrétneho členského štátu, ale ide o problematiku, kde môžeme my tam opredeliť určitú vážnosť tým, že sa budeme tejto problematike venovať aj na úrovni EÚ. V roku 2010 a v roku 2011 v mojom volebnom okrsku v Severnom Írsku Počet ľudí, ktorí sú registrovaní ako bezdomovci, sa navýšilo o 8 v porovnaní s predchádzajúcim rokom. V roku 2010 sme mali 38 tisíc aplikantov, ktorí žiadali o sociálne byty. Viem, že je tu viacero dôvodov, pokiaľ ide o navýšenie počtu aplikantov, uchádzačov o takéto ubytovanie. Môže to, môže to byť hospodárske dôvody, ekonomické, ale možno aj iné dôvody, ktoré tu boli dnes spomenuté. Avšak čo je dôležité, aby sme adekvátne podporovali a školili tých, ktorí pomáhajú takýmto bezdomovcom a zároveň musíme bezdomovcom zabezpečiť slušné ubytovanie čo možno najrychlejšie. Je tu viacero scenárov, ktoré môžu byť vykonané, aby sa vyriešila otázka bezdomovcov. V, v posledných troch rokoch sa Ehm, vyplatilo zhruba 3 milióny eur, ktoré mali pomôcť bezdomovcom v našej krajine. Uvedomujem si, že veľa bezdomovcov sa nachádza v situácii častokrát aj z vlastného pričinenia. A je tu viacero možností, ktoré sa otvorili iba v ostatných rokoch, ktoré sú dobrými príkladmi k tomu, aby mladí ľudia, ktorí sa možno nachádzajú v situácii bezdomovectva, aby sa títo dostali k možnostiam, ktoré by im mohli pomôcť. To sú tie schémy, ktoré by nám mohli pomôcť tejto situácii sa dostať von. Ďakujem pekne, pani Doc. Teraz dostane slovo pani Esaja. Máte dve minúty. Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, Bezdomovstvo je nepochybne jedným z dôsledkov aj súčasnej hospodárskej krízy a e, prejavuje sa to v mnohých e, sociálnych a zdravotných aspektoch. Nedá sa presne určiť, z akých dôvodov vzniká tento fenomén. Dochádza k nemu v rôznych štádiach života v mnohých krajinách. To má za následok, že počty bezdomovcov sa veľmi ťažko presne určujú a porovnávajú, ale to nesmie byť prekážkou eh, vytvorenia skutočne účinnej stratégie v tomto um, sektore. Je potrebné, aby členské štáty sa uchopili tieto svoje právomoci, ale zároveň je potrebné tieto činnosti koordinovať eh, a lepšie zabezpečiť výmenu skúseností a poznatkov. V mnohých členských štátoch eh, už sú stratégie na národnej úrovni na boj proti bezdomovstvu. Vo Fínsku sú už konkrétne opatrenia a vychádza sa z toho, že chceme e, poskytnúť predovšetkým bývanie takýmto osobám na základe toho zabezpečenie bývania a e, návratu do bežných e, životných foriem je spojené s aktívnou účasťou týchto osôb. Často aj ľudia, ktorí majú problém so závislosťou, sa ľahšie dostávajú späť do života, pretože sú aktívnejšie zapájené do tých činností Takýmto spôsobom aj predchádzame bezdomovectvu a pomáhame vytvárať nielen dočasné formy bývania, ale aj dlhodobejšie formy dostupného bývania. Bolo by pochopiteľné, že takéto podporné bývanie by zo strany spoločnosti by malo byť predsa o mnoho výhodnejšie ako riešenie dôsledkov bezdomovstva v nemocniciach, vo väzniciach alebo v rôznych zariadeniach na riešenie závislosti, e, keďže e, tento rok sa e, zameriavame aj na diskriminovaných. Nesmieme ani tieto osoby diskriminovať, pretože sa ocitajú v ťažkých situáciách, často bez svojho pričinenia. Ďakujeme pekne. Teraz má slovo pán Derden. Merci, madame la présidente, monsieur le commissaire, chers collègues. Entend... Vážený pán komisár, dámy a páni, bol som spravodajcom na tému vlajkovej iniciatívy v oblasti chudoby v súvislosti s konkrétnymi stratégiami členských štátov. Myslím, že sa nám podarí venovať sa tomuto problému nie len cez prízmu hospodárskeho rastu, musíme to poňať aj z iných eh, pohľadov. Sociálna politika eh, nesmie zapadnúť do zabudnutia, musí ísť ruka v ruke s eh, rozpočtovými úsporami. Otázka znižovania chudoby úzko súvisí aj so spotrebou bezdomovstvo pre tie osoby, ktoré sú sociálne vylúčené a ktorí žijú v chudobe, je častým fenoménom. Tí, ktorí si nie sú istí, či budú mať kde spať v noci, e, sa len veľmi ťažko budú aktívne snažiť nájsť si zamestnanie, E, musíme teda najskôr poskytnúť týmto osobám dostupné bývanie. Sociálne bývanie majú na starosti členské štáty, teda členské štáty sa musia postarať o to, aby poskytovali túto službu v verejnom záujme tak, ako uznajú za vhodné. Tento prvok, ktorý je zakotvený v zmluve, musíme mať na pamäti, tak aby členské štáty neboli obmedzované pravidlami štátnej pomoci v boji proti bezdomovstvu. Musíme podporovať toto uznesenie. Dúfam, že si získa veľkú väčšinu a dúfam, že sa nám podarí e, spomenúť to aj v budúcich správach. Ďakujeme pekne. Teraz dostáva slovo pán Murphy. Ďakujem, pani predsedajúca. Už tu bola spomenutá stratégia EU 2020 e, a to konkrétne ostrániť chudobu u 20 miliónov ľudí. Skutočnosť je taká, že namiesto toho, aby sme sa blížili k tomuto cieľu, sa od neho čoraz viac vzdialujeme a to je priamy dôsledok e, úspor a škrtov na pracujúcich v celej Európe. Táto politika úspor e, núti milióny ľudí, e, dostáva sa do chudoby a mnohí sa stávajú bezdomovcami. Za posledné dva roky napríklad bezdomovstvo narástlo o 25 Aj v Írsku sú služby pre bezdomovcov boli krátené a došlo aj k privatizácii v tomto sektore. To znamená menej financovania pre tých, ktorí to potrebujú najviac. A taktiež príjmy e, pracujúcich v tomto sektore boli výrazne znížené táto bláznivá logika systému, ktorý je založený na príjmoch a nie na potrebách ľudí, je neuveriteľná. Máme tam 40 tisíc rodín, ktorí čakajú na bývanie a zároveň sú prázdne ehm, byty, ktoré sú nevyužité. Nie je možné poskytnúť tieto byty k dispozícii. Napriek, namiesto toho sa orientujeme na súkromný sektor a to znamená, že e, príliš málo bývania je poskytnutého tým ľuďom, ktorí ho potrebujú. Ja nežiadam, aby banky pomáhali, ja žiadam o to, aby štát sa postaral, pretože právo na bývanie sa musí naplniť a musíme naplňať pravidlá e, e, poskytovania tohto bývania, tak aby mal každý kde skloniť hlavu. Ďakujeme pekne. Teraz pani Devo. E, Vážená pani predsednička, pán komisár, ja sa veľmi teším z tohto uznesenia ktoré sa venuje problematike bezdomovectva, pretože je našou povinnosťou reagovať. Musíme jasne povedať, čo sú priority. Momentálne ešte nemáme definíciu a štatistické údaje, pokiaľ ide o bezdomovectvo, ale napriek tomu e, musíme povedať, že v časoch krízy počet bezdomovcov narástol zo 79 mili- miliónov na vyšší počet a my sa tu angažujeme za boj proti chudobe a preto musíme vyzývať aj členské štáty, aby vyriešili problém bezdomovectva do roku 2015. My sme sa však tomuto cieľu neveľmi priblížili. Využili sme rok 2010, využili ho členské štáty, aby konkrétne bojovali proti chudobe. Urobili niečo v tomto smere, ja o tom pochybujem a to je podľa mňa škoda. Zároveň si myslím, že potrebujeme vytvoriť globálnu stratégiu, ktorá by bola multisektoriálna, pokiaľ ide o boj proti bezdomovectvu. Samozrejme, máme tu nedostatok bytov, ale sú tu aj problémy, ktoré súvisia s rodinnými problémami, so zdravotnými problémami, tá osobná zraniteľnosť. A tu musíme skutočne postúpať veľmi delikátne síce ambiciozne, ale musí to byť zamerané, zacielené na konkrétnych ľudí, na konkrétne prípady, pretože ľudia majú za sebou svoju vlastnú históriu a my jednoducho musíme takýmto spôsobom postupovať. Pani tyka príjmete otázku? Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, ja by som sa v rámci tejto otázky chcela spýtať pani Delvo nasledovné. Možno som nesprávne pochopila to, čo tu bolo povedané, ale ja som tu počula, že 48 miliónov ľudí v EÚ nemá ubytovanie. Chcete povedať, že jeden z piatich? Alebo možno sa nachádzajú v riziku, že by sa dostali do chudoby, ale nie je ich predsa toľko, predsa toľko ľudí nemôže byť bez domu. Nie, mám pocit, že ste to zle počuli. Ja som povedala, že 48 miliónov ľudí sa nachádza pod prahom chudoby a to nie je to isté. Ďakujem pekne za toto objasnenie. Teraz prejdeme k pani Göncovej. Máte minútu a pol, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby Európska komisia sa vo všetkých oblastiach angažovala predovšetkým v tých, ktoré sú zacielené na koordináciu v kontexte stratégie bezdomovectva a ktoré zazneli aj na konferencii o bezdomovectve. Máme tu však dva nové fenomény, ktoré sa musia vyriešiť. Na jednej strane viedla hospodárska kríza k tomu, že máme veľa ľudí, ktorí z dlhodobého hľadiska stratili prácu a nemôžu splácať svoje pôžičky. A táto situácia je predovšetkým vážna u tých, ktorí musia platiť pôžičky v zahraničných menách. Myslíme tu napríklad na švajčiarskú menu. Preto musia byť urobené konkrétne dôležité opatrenia, ktoré by viedli k tomu, aby napríklad smernica, ktorá je zameraná na ochranu spotrebiteľa, aby táto nemusela byť pozmenená v tomto kontexte. Potom tu ešte máme ďalší problém, ktorý súvisí s diskrimináciou bezdomovcov. Častokrát sú bezdomovci vyháňaní z centier miest a musia častokrát platiť aj pokuty. Viacerí kolegovia a kolegyne uviedli, že bezdomovectvo je extrémnou formou chudoby a preto musíme sa v tejto problematike angažovať ešte viac. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pán Majer. Máte minútu 30. Ďakujem pekne, pani predsednička. Viem, že momentálna hospodárska situácia v Európskej únii vedie k tomu, že musíme šetriť. Máme však tisíce obetí a ako budeme postupovať? Musíme sa snažiť dosiahnuť naše ciele v rámci týchto útokov na sociálne štáty. Tu sú samozrejme cieľom aj bezdomovci, ale napríklad v Španielsku tam máme tiež podobnú situáciu. Ľudia nemajú prácu, musia splácať hypotéku, musia každý mesiac splácať túto hypotéku, už na to jednoducho nemajú peniaze. A banky, im zoberú potom buď byt alebo dom a napriek tomu títo ľudia ešte musia platiť hypotéku. To jednoducho nie je morálne. Viem, že sú tu aj iné štáty, kde sa to deje. Zoberie sa im teda byt alebo dom a napriek tomu ešte musia za nich platiť. A myslím si, že to je nemorálne. Preto by komisia mala vytvoriť také, alebo predložiť návrh takých opatrení, ktoré by viedli k ochrane takýchto ľudí, ktorí nemôžu splácať pôžičko, že sa im nezoberie, že sa im nezoberie byt alebo dom a potom ešte napriek tomu musia platiť. To znamená platiť za niečo, čo už nemajú. To znamená, nemali by sme mať iba dobré úmysly pomôcť týmto ľuďom, ale musíme tieto neoliberálne prúdy myslenie, ktoré k tomuto problému vedú, jednoducho zvrátiť. Ďakujem pekne. Dostane teraz slovo pani Skridlevská. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pokiaľ ide o problém bezdomovectva, je to problém, ktorý na úrovni Európskej únie potrebuje riešenie, ale vidíme, že charakteristika bezdomovcov sa mení. Bola, bola kedy to boli ľudia v strednom veku, ktorí ležali na uliciach, ale teraz máme aj mladé ženy, alebo imigranti, alebo obete násilia, ktoré spia na uliciach. To sú extrémne formy, to sú extrémne formy bezdomovectva, to znamená spať na ulici a podobne. Napriek úsiliu členských štátov nekonáme dosť. Musíme urobiť niečo na úrovni Európskej únie. Máme viaceré definície bezdomovectva a metodológie členských štátov, pokiaľ ide napríklad o zber Eh, údajov o bezdomovcoch, preto musíme monitorovať situáciu na úrovni Európskej únie a to sa dá dosiahnuť iba v rámci stratégie boja proti bezdomovectvu. A preto dnes by som sa chcela spýtať zo pár otázok, pán komisár. V decembri minulého roku sme mali konferenciu zameranú na bezdomovectvo a dôvody bezdomovectva. Mali sme tu viacero kategórií týchto dôvodov, preto by som sa chcela spýtať, že keď pracujete na tejto stratégii, snažíte sa v Európskej komisii začleniť tieto rozdielnosti a podľa toho urobiť aj opatrenia, pokiaľ ide o boj proti bezdomovectvu. Budú zaangažované aj mimovládne organizácie a akým spôsobom ich zaangažujete na to, aby sme mohli bojovať efektívnym spôsobom proti bezdomovectvu. Ďalšia otázka. Akým spôsobom chcete

žije v extrémnej chudobe, nemajú k dispozícii zdroje e, na slušný život, nemajú ani základné podmienky e, pre slušné živobytie, e, žijú v veľmi slabých eh, chudobných podmienkach. Eh, sú to ženy, deti, nemajú ani prístup k základným právam, eh, nemajú napríklad zabezpečené právo na rodinu, na život so svojou rodinou. Je pravda, že kríza ešte zhoršila túto situáciu v Európskej únii. Kríza dosť výrazne sa podpísala na situácii tých, ktorí sú najzraniteľnejší. Existujú nástroje, v Európskej únii a spomenili ste ich, ale okrem týchto vznešených vyhlásení, čo presne členské štáty robia, keďže majú možnosti poskytovať aj štatistické údaje v tejto téme. Okrem toho sa k chudobným často pristupuje ako k zločincom v niektorých krajinách. Musíme sa snažiť o to, aby charta o základných právach bola plne implementovaná v praxi, aby tí, ktorí majú naozaj potreby, aby boli naplnené tak aby sme naplnili plán eh, sociálnej Európy. Teraz eh, pani Bastoš. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Počty bezdomovcov a ľudí, ktorí žijú na hranici chudoby, eh, neustále rastú v mnohých členských štátoch. Hospodárska finančná kríza ešte zhoršuje tento problém, ako sme si už vypočuli aj dnes večer všetci sa zhodneme na tom, že tento fenomén podkopáva hodnoty Európskej únie a nedodržiava ani ľudskú dôstojnosť, ani ľudské práva. Napríklad v mojej krajine sme svedkami toho, že boli prijaté veľmi prísne politiky úspor a počty bezdomovcov narástli a taktiež narastol počet ľudí, ktorí žiadajú akúkoľvek formu sociálnej pomoci. O 20 stúpol počet bezdomovcov od roku 2008 a čoraz viac rodín sa ocitá v veľmi neblahých e, podmienkach, pretože strácajú prácu živiteľia rodín. Situácia sa zhoršuje. Minulý rok Európsky parlament prijal písomnú deklaráciu o európskej stratégii boja proti bezdomovstvu. Týmto vyhlásením Európsky parlament vyzval Európsku úniu, aby prijala stratégiu pre bezdomovcov a aby podporovali aj národné stratégie, tak aby sa nám podarilo znižovať počty ľudí, ktorí spia na uliciach. Preto voláme po preventívnych opatreniach a, a voláme aj po konkrétnych opatreniach na zníženie počtu bezdomovcov. Isté, že táto stratégia sa musí implementovať a musí byť v súlade so, sociál, so stratégiou sociálneho bývania v členských štátoch. Všetko, čo pán komisár povedal, bod po bode, sme si vypočuli, ešte by som na záver e, spomenula, že komisia musí e, výrazne podporiť členské štáty a regionálne orgány, aby robili všetko, čo je v ich sílach, aby bojovali proti chudobe a bezdomovstvu. Ďakujeme pekne teraz, pán Kocolino, na 1,5 minúty. A zdá sa, že tu nie je. Takže prejdeme k ďalšiemu rečníkovi a tým je pán Mendes de Vico na dve minúty. Ah, ah. tu just. Pas problém. Akurát ste to stihli, pán Mendes de Vigo. Prenez-en un autre. C'est votre doigt, à mon avis. Hein? <laughs> Myslím, že asi je nejako, máte nedobrý palec, alebo čo, že vám to nefunguje stlačiť. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Mm, toto nie je prvá rozpráva v Európskom parlamente na túto tému. My sme takúto diskusiu už mali aj v roku 2008, potom rok 2010 bol rok boja proti chudobe a sociálnemu vyčlenovaniu. Prijali sme deklaráciu a teraz máme otázku na Európsku komisiu. Čím tým chcem povedať je, že Európskom parlamentu neustále veľmi záležilo na tomto skutočnom probléme a my sme často obviňovaní z toho, že my tu diskutujeme o nejakých inštitucionálnych problémoch, ktoré sa netýkajú ľudí. No však aj tieto problémy sú dôležité, ale e, bezdomovstvo je určite niečo, čomu sa venujem a čo nás trápi. To je prvá vec. Druhá vec je, že komisia povedala, že akčné plány e, v tejto oblasti v podstate sú e, súčasťou národných akčných plánov, ale my takisto môžeme konať na európskej úrovni. Urobili sme to, keď sme vlastne pripravili, e, pripravovali už chartu základných práv. Tam sme takisto spomenuli otázku bezdomovstva. Myslím si, že tu máme vynikajúcu príležitosť teraz robiť niečo veľmi konkrétne. Na jednej strane, keď budeme mať rozpravu a čoskoro budeme hlasovať aj o rozpočte. A keď sa e, budeme o tom hlasovať, tak mali by sme teda splniť tento náš záväzok. Potom moja tretia vec, pán predseda, je dôležitá v tom, že je potrebné teda hľadať, e, bojovať proti chudobe a sociálnej exklúzii, ale e, podstatné je bojovať za ľudskú dôstojnosť. Aj chudobný človek musí musí mať právo na dôstojnosť a na svoju e, je práva. Ja som e, videl film o Alcovi a tam Březinského, preto, a všetkým by som to odporúčal, pretože skutočne ľudská dôstojnosť je, je, je základom života. Chcel by som tiež neprehľadať tú skutočnosť, že niektorí rečníci e, ako si, si myslia, že európsky sociálny model je niečo, čo môže pretla, môžu pretlačať len niektoré pre, e, politické um, skrídla. ale ja si myslím, že toto by malo byť e, apolitické a mali by všetci bojovať proti tomuto. Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Rapti na 1,5 minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Pán komisár, vy viete, bez ohľadu na to, aká chudobná je osoba, ak je na ulici a vidí tam e, bezdomovca, tak e, táto osoba si myslí, že existuje veľká vzdialenosť medzi ním a tou, e, tým bezdomovcom. No, veľmi málo ľudí si myslí, alebo ľudia si väčšinou myslia, že by im sa to nikdy nemôže stať. Ale toto je už necelkom pravda v časoch ekonomickej krízy, pretože počet e, bezdomovcov sa veľmi rýchlo zvyšuje. Jednoducho nemáme ani dostatočné štatistiky k dispozícii, ale vieme, alebo poznáme naše krajiny, poznáme naše prostredia, poznáme naše obvody a každý z nás vie, čo sa deje v jeho obvode. A keď je chudoba, tak postupne z chudoby vzniká najprv strata zamestnania, alebo vieme, ako vlastne sa e, vzniká chudoba. Jednoducho človek príde o prácu a potom ďalším krokom je, že príde aj o strechu nad hlavou. To znamená, že nesmieme nechať členské štáty, aby každý pracoval sám, ale potrebujeme európsku stratégiu, taký európsky dážnik, aby sme zabezpečili splnenie sociálnu reinklúziu bezdomovcov. Ďakujem pekne, pani Rampty. Teraz dávam slovo pani Morán Šartie na dve minúty. Si, madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja podporujem toto uznesenie a aj túto otázku na ústne zodpovedanie, pretože sme tu pred problémom, ktorého Európa nie je hodná. Je to skutočne nehodná problematika, s ktorou sa musíme takýmto spôsobom potýkať kríza celkom jasne zosienila problém bezdomovectva, avšak dnes si uvedomujeme aj tú skutočnosť, že každý európsky občan zajtra môže byť bezdomovcom. To znamená, že kde sa môžeme konkrétne angažovať. To je sociál, Európsky sociálny fond, tento umožňuje reintegráciu ľudí do pracovného života, do práce a určité prispôsobenie sa bezdomovectva na pracovný život. Máme tento sociálny fond a konkrétne práce, ktoré sa v tejto oblasti vykonávajú, to nám môže pomôcť nájsť čím skôr riešenie na tento veľký problém bezdomovectva. Áno, prevencia je dôležitá, ale najprv musíme stanoviť konkrétne indikátory, ukazovatele konkrétnej politiky, ktorých by sme sa mohli držať. To znamená, na, európskej úrovni, na, európsky, na úrovni Európskej únie máme overené postupy, ktoré sú dobré a myslím si, že spoločne tak v kon, v spolupráci s Európskou komisiou, ako aj s našou pracovnou skupinou, môžeme s pani Perešovou pracovať na tom, že tie konkrétne kroky, ktoré fungujú v niektorých členských štátoch, sa budú uplatňovať aj v ostatných. Ide to skutočne o individuálny, individuálny prístup, o individuálne snahu pomôcť konkrétnym prípadom. To sú tie dôležité prvky, ktoré môžu tento problém vyriešiť. Ďakujem pekne, pani Boranšarte. Teraz zostane slovo pani Tika. Máte minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pán komisár. Strata strechy nad hlavou je veľký problém v Európe. Má to veľký dopad na občanov v Európskej únii. Vieme, že veľké mesta v Európe nemajú dostatočné množstvo lôžok v ubytovniach, ktoré sú vyčlenené pre bezdomovcov. Boj proti bezdomovectvu je prioritou a je to súčasť Európskej stratégie pre sociálnu inklúziu, predovšetkým pokiaľ ide o poslisabonskú stratégiu 2020. Napriek určitému pokroku boja proti tomuto fenomenu niektorých členských štátov je dôležité, aby sme mali koordináciu na európskej úrovni. Definícia bezdomovectva sa líši v jednotlivých členských štátoch. Takisto pokiaľ ide o zber údajov, tieto sa líšia Európska únia by mala mať spoločný rámec, pokiaľ ide o monitoring, spoločný monitoring členských štátov, aby sme zosvietili politiky v boji proti bezdomovectvu. Prevencia je najakceptovateľnejšou odpovedou na bezdomovectvo. Mali by sme klásť dôraz aj na integráciu, reintegráciu do práce, predovšetkým pokiaľ ide o znevýhodené skupiny starí ľudia, emigranti a podobne. Takisto by sme mali brať do úvahy eh, právo na rodinný život a takisto by sme mali brať e, do úvahy aj znevýhodnené regióny a brať do úvahy regionálny fond, ktorý môže pomôcť e, financovať e, sociálne byty. Ďakujem, pán Sonik, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Máme 5 cieľov v rámci Európskej stratégie 2020 jedným z cieľov je boj proti chudobe. Máme 20 miliónov občanov Európskej únie, ktorí sa musia dostať z prahu chudoby. Máme štatistiky, ktoré nám hovoria o chudobe. A vidíme, že prach chudoby stále rastie. Vidíme, že veľké množstvo je stále ohrozené sociálnym vyčlenením, marginalizáciou a chudobou. Tieto rastúce čísla sú znepokojujúce, predovšetkým pokiaľ ide o situáciu hospodárskej krízy, v ktorej žijeme. pokiaľ ide o chudobu, táto postihla veľké množstvo ľudí. Bude skutočne veľmi ťažké nejako dostať tento fenomén pod kontrolu. Ja som si pozeral, ja som bol skutočne rád, že Európsky parlament poukázal na boj proti tomuto fenoménu, že tu určité iniciatívy, ktoré celkom jasne boli stanovené. Ide tu konkrétne o boj proti chudobe, ale takisto tu ide aj o to, aby sa do roku 2015 eliminovalo, eliminovalo bezdomovectvo. Ale musíme bojovať predovšetkým proti dôvodom bezdomovectva. Na to potrebujeme konkrétne politické opatrenia v oblasti sociálnej a iných. Úspech tejto stratégie na európskej úrovni bude závisieť od toho, do akej miery komisia zohrá svoju úlohu aký, ako rýchlo zmobilizuje členské štáty Európskej únie, aby tieto skutočne mohli e, rozvinúť komplexnú stratégiu boji proti bezdomovectvu. A to všetko do, istej miery, do veľkej miery závisí od toho, do akej miery budeme pracovať s tými zdrojmi, ktoré e, majú k dispozícii napríklad aj mimovládne organizácie potrebujeme vytvoriť efektívnu politiku, boja proti bezdomovectvu. To je spojené aj s medziinstitucionálnou spoluprácou. Ide tu aj o účinné, účinnú implementáciu právnych aktov, ktoré už máme k dispozícii. Iba zaangažovanosť Európskej únie a členských štátov môže prispieť k tomu, aby sa splnili ciele stratégie. Ďakujem pekne, pán Canek, teraz zostane slovo pani Smolkovi. Máte minútu

Merci, madame Smolková. Ďakujem pekne, pani Smolková. Teraz prejdeme ku Catch the Eye a dávam slovo pánu Mikulášovi na jednu minútu. Merci, madame la présidente, euh, monsieur le commissaire. Euh, euh, všetci ľudia

na záver by som chcel vyjadriť presvedčenie že bezdomovstvo e, je nezlučiteľné s hodnotami modernej inkluzívnej e, spoločnosti a európskej únie a preto oceňujem že stratégia two thousand and twenty ktorej hlavný cieľ je zachrániť do roku two thousand and twenty pred hrozbou chudoby a sociálneho vylúčenia minimálne twenty miliónov ľudí dala priestor na riešenie aj otázky bezdomovstva. ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Problém bezdomovcom je skutočne vážnym problémom, ktorý by mal byť riešený tak na národnej ako aj na európskej úrovni, ale nesmieme zabúdať na ďalší problém, ktorý je rovnako vážny. Hovorím teda o strašných podmienka Problémy s bývaním existujú vo všetkých európskych členských štátoch. Množstvo ľudí napríklad žije v bývaniach alebo v obydliach, kde jednoducho nemajú ani tečúcu vodu a proste množstvo ľudí alebo milióny ľudí síce majú bývanie, ale to bývanie je strašne nedôstojné. Takže je potrebné prijať e, aj e, e, opatrenie na zlepšenie životných podmienok. Slovo má teraz pán Luon. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, kolegovia. Problém bezdomovstva je čoraz akútnejší za posledné roky. Čoraz viac žien je bezdomová, čoraz viac rodín, mladých ľudí a detí stráca domov. Sú tu pracujúci, ktorí prichádzajú o prácu, potom prichádzajú aj o bývanie, pretože čelia hospodárskej a finančnej kríze. Rád by som navrhol niekoľko opatrení komisii. Myslím si, že vytvorenie Európskej agentúry pre bezdomovcov by bolo dobrým nápadom, pretože tak by sme mohli uplatňovať európske normy a európske riešenie tohto problému. Mali by sme rozšíriť využívanie štrukturálnych fondov, napríklad sociálneho fondu alebo fondu na regionálny rozvoj, tak aby sme dokázali lepšie analyzovať celkový fenomén bezdomovstva a lepšie poskytovať bývanie týmto ľuďom. A mali sme aplikovať fínsky model, teda najskôr poskytnúť bývanie, pretože to znižuje náklady na osobu o 14 tisíc eur.

Pán Matula. Za posledné desaťročie alarmujúci nárast bezdomovcov, ako aj sociálne rozdelenie spoločnosti, čo sa týka bývania, sú veľkými výzvami pre členské štáty EÚ. Hlavným predpokladom v boji proti tomuto javu je lepšia koordinácia a to tak, že budeme viac zapájať regionálne orgány, národné orgány, aby rozhodnutia sa prijímali čo najbližšie ľuďom, ktorých sa to týka. Rovnako dôležité je aj efektívne využívanie európskych fondov na sociálne bývanie kampane, ako napríklad Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu ktoré sú dobrým nástrojom na výmenu najefektívnejších postupov, by taktiež mohli pomáhať šíriť osvetu. Je nevyhnutné aplikovať národné stratégie pre tých, ktorí sú najviac nevyhodnení, taktiež by sme mohli mať stratégie na zlepšenie životných podmienok. Mali by sme odstraňovať prekážky vstupu na pracovný trh a to tak, že budeme zvyšovať sociálne služby a prístup k sociálnemu bývaniu. Pani Predarga je ďalšou rečničkou. Ďakujem. Ja by som rada položila otázku, či komisia má v pláne zvážiť využívanie bývania, to, čo nebolo ešte využité od začiatku krízy e, v rámci stratégie boja proti chudobe a bezdomovstvu, aby sa odbremenili domácnosti, ktoré sú vystavené veľkej záťaži a odbremenili ich dlh či komisia má v pláne nejako zasiahnuť a či chce preskúmať e, vzťah medzi hypotékami a zadlžením, či sa to podpisuje pod fenomén bezdomovstva a chudoby v EÚ. Ďakujeme pekne. Teraz na slovo pani Bazesku. Ďakujem, pani predsedajúca. Bezdomovstvo sa stalo v poslednom čase veľmi závažným problémom ale aj veľmi rôznorovým problémom kvôli osvorskej kríze. Bezdomovci sú e, skupinou, ktorá je jednou z najviac zraniteľných skupín. A tým, že nebudeme zasahovať, porušujeme ich základné práva. Podporujem stratégiu pre bezdomovcov. Európska únia by mala chrániť právo na dôstojný život a právo na aktívnu účasť e, v spoločnosti pre všetkých občanov. Sociálne vylúčenie vytvára diskrimináciu, založenú na sociálnom pôvode. A to môže mať výrazný vplyv na fyzickú a aj psychickú integritu jedinca. Myslím si, že by sme mali robiť všetko, čo je v našich silách, vyriešiť tieto problémy. Tieto financie by sa mohli využiť napríklad na budovanie trvalého sociálneho bývania. Ďakujem pekne. A na záver dostáva slovo pán Tanasesku. Čo je, doamna prešedinte? Ďakujem pekne, pani predsednička. Z biologického uhla pohľadu stav zdravia, to, že človek je zdravý, to nie je monopol pre bohatých ľudí. A zasa choroba nie je výhradným právom pre chudobných. Avšak takéto, takéto vyhlásenie sa stáva stále menej a menej pravdivým. Máme veľa inštitúcií, ktoré sa snažia pomôcť aj znevýhodneným ľuďom, aj bezdomovcom, avšak bohužiaľ musíme povedať, že tak súhľa pohľadok kvality takýchto zdravotníckých programov nie sú až také dobré ako tie, ktoré akým spôsobom sa touto problematikou zaoberajú USA. Takáto liečba by mala byť zlepšená všetkým, pokiaľ ide pomoc bezdomovcom. Ďakujem pekne. A túto dlhú diskusiu môže ukončiť pán komisár. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pokiaľ ide o deficit solidarity, to je skutočne problém. A to môže zničiť celý náš sociálny model. Môže to, musíme to skutočne brať veľmi vážne. Bez nejakej solidarity sa nám nepodarí vyriešiť finančnú krízu a je pravda, že pokým budeme mať situáciu, že budeme ešte stále vo finančnej kríze, tak tie štáty, ktoré sú na periférii, sa budú stále uberať smerom k sociálnej katastrofe. A to je jedným z aspektov tejto negatívnej tendencie. Som vďačný poslancom a poslankyňam za túto diskusiu a rozprávu, pretože sa jasne potvrdilo, že parlament skutočne má snahu riešiť problém bezdomovectva a sociálnej exklúzie a takisto sa o to usiluje komisia. Európska stratégia 2020 bojovať proti chudobe a sociálnej exklúzii pokrýva takisto aj bezdomovectvo. Tento problém nie je iba o nedostatku bytov v Európe. Idú predovšetkým o otázku distribúcie týchto bytov. Bezdomovectvo narástlo v členských štátoch, ktoré zaznamenali pokles populácie. To znamená, že nejde tu o množstvo alebo nedostatok bytov. A takisto je nesprávne považovať chudobných ľudí, respektíve bezdomovcov, za, živ, za kriminálne živle. Vlády aj na lokálnej úrovni musia konať, aby zabránili takéto, takéto deformácii vo vnímaní bezdomovcov. Je, vo výhra, je výhradným právom venovať sa tejto problematike je to na členských štátoch a vidíme, že máme stavy rozdielne v jednotlivých členských štátoch a preto služby poskytované bezdomovectvom musia byť na adekvátnej úrovni. Preto potrebujeme koordinovať našu politiku oveľa viac ako doteraz. Musíme si vymieňať informácie, musíme štatistické údaje zbierať a takisto musíme vymieňať aj overené postupy. Avšak komisia sa už teraz pustila do práce v súlade s tým, čo tu bolo navrhované ako napríklad snažíme sa zlepšiť vedom, výmenu informácií a týmto spôsobom pokračujeme. Myslím si, že musíme uprednostňovať predovšetkým integrované prístupy, o ktorých hovoril aj pán Eury, a preto by som chcel privítať práve takéto nové postupy rámci sociálnej inovácie. Tento problém je spojený takisto s ľudskými právmi, právami alebo nedodržiavaním ľudských práv. Na to sa takisto dá pozrieť viacerých zorných ľudov. Tak, a napríklad aj z legislatívnej strany je skutočne neakceptovateľné, aby ako výsledok z finančnej krízy ľudia, ktorí majú pôžičku na dom, prišli o strechu nad hlavou a napriek tomu ešte držili peniaze banke po tom, čo prišli o tento byt, alebo tento dom. Musíme sa pozrieť na to, čo sa v tejto oblasti dá urobiť, na to, aby sme zlepšili legislatívny rámec tejto oblasti. Navyše komisia spolupracuje so zaangažovaní, aby sme skutočne našli spoločnú zhodu. Musíme spolupracovať aj naďalej s členskými štátmi. Niektoré z nich majú stratégiu sociálneho ubytovania a týmto spôsobom sa snažia riešiť túto problému. V októbri budem v Krakove na stretnutí venovanému problematike chudobe. Je to platforma venovaná téme chudobe v rámci strategie 2020 a v kontexte dialógu budeme hovoriť o mobilizácii členských štátov v tejto oblasti a aj ostatných zaangažovaných na to, aby sme spolupracovali. Budeme pokračovať spolupráce s mimovládnymi organizáciami, ale ako tu bolo povedané, nie všetky mimovládne organizácie zdieľajú výsledky, ktoré boli stanované na konferencii minulý december podpor, očakávam podporu parlamentu v tejto oblasti, aby sme sa venovali otázke bezdomovectvu skutočne adekvátne. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. Týmto sme túto rozpravu ukončili. Uznesenie bolo predložené a teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. Vítam